Um, Ďakujem pekne. Mali sme veľmi zaujímavú debatu do poludnia, ale ešte máme dve mimoriadne zaujímavé témy pred sebou. Prvá sa týka implementácie e, dohovoru OSN o právach a osôb s postihom. Myslím, že táto otázka je veľmi dôležitá aj pre náš výbor. E, ja som počúvala rozhovor v rádiu o Británii a legislatíve pre osoby s postihom a chcela by som pripomenúť, že ešte nedávno bol mladý človek, ktorý ešte v roku 1985 bol na vozíku a chcel ísť do kina. A ako nemohol ísť do kina v Británii, lebo mu povedal, že ho nepustia, lebo predstavovala riziko žiaru. A to nebolo až tak dávno. Odtedy sme už dosiahli veľký pokrok. Nie je úplný, ale v mnohých krajinách je veľký pokrok. A práva pre osoby E, s postihom sú uznané ako e, súčasťou ľudských práv, takže tam došlo k určitému pokroku, ale tiež vidíme, že v ostatných častiach sveta sú situácia je oveľa horšia a že je treba urobiť veľa vecí, pretože v rozvojových krajinách je veľké množstvo ľudí s postihmi, takže treba tam urobiť veľa práce a je pán Boselman, ktorý je e, riaditeľom rozkonzorcia e, pre inklúziu osôb s postihom a je zodpovedný za také otázky ako napríklad Agenda 2030 a tieto otázky súvisia takisto aj trvali udržateľné ciele. Takže nech sa páči, máte 7 minút. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Všetkých eh, členov výboru pozdravujem. By som sa chcela predstaviť eh, za svojej moje organizácie, ako som povedal, aktívnym členom Medzinárodného konzorcia pre osoby s postihom, ale ja pracujem pre organizáciu, ktorá sa eh, pracuje v chudobných krajinách e, s nízkym príjmom, aby sa zvýšil e, životná úroveň osob s postihom a v podstate sa týka základných sociálnych služieb, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti až po vybudovanie silného hnutia osob s postihom, aby sa zlepšil e, celkovo ich situácia, takže naša práca je dosť aj politická, aj preto som tu a zahrňa to aj spoluprácu s agentúrami OSN, EÚ a inými donormi alebo aj aktérmi v tejto oblasti, aby naozaj práve osôb s postihom sa dostali vyššie v politickej agende. Takže toto takisto obsahuje aj prácu na úrovni EÚ, aj spolu s inými organizáciami, ako je napríklad je Concord, ktorú určite mnohí z vás poznáte. Ja mám veľmi málo času, tak sa musím sústrediť na určité body. Isté by som tu hovoril, mohol by som hovoriť väčšnosť o tejto dôležitej a vášnivej téme, ale pokúsim sa sústrediť na dve veci Prvá vec je popísať e, do určitej miery kľúčové vlastnosti globálnej situácie osob s postihom v rozvojovom kontexte, lebo o tom tu hovoríme, ale po druhé tiež, aby som e, urobila aj niekoľko konkrétnych návrhov pre posilnenie textu a stanoviska, ktoré budeme potom prepravovať a prezentovať vám Takže pokiaľ ide o globálnu otázku osôb s práv, osôb s postihom, chcel by som pripomenúť, že to hovoríme o veľkých počtoch. Pripokladáme, že existuje asi 50 globálnej populácie, ktorý žije s určitou formou postihu, z ktorých asi 80 žije v rozvojových krajinách. Takže to sú naozaj veľké počty. E, že to nie je len nejaká taká marginálna otázka, ale je to naozaj veľký problém. A pokiaľ ide o otázku postihu či zdravotného postihnutia, to má určité svoje E, dôsledky, čo to znamená. Množstvo ľudí, ktorí žijú so zdravotným postihnutím v chudobných e, šťastiach sveta, ktoré keby boli, sa narodili v hudo, bohatšej krajine, by túto, e, tento postih nemali. A je to v dôsledku lepšej zdravotnej starostlivosti, a, alebo horšej zdravotnej starostlivosti, alebo horšej výžive. A to, by tiež, to tiež môže viesť k zdravotnému postihnutiu ale je tiež e, to, že ľudia, ktorí žijú e, sú zdravotne postihnutí, majú horšie možnosti dostať sa z tej chudoby a práve toto je dôležité. A otázka z toho súvisí s vzdelaním, s e, príjmami, s vzdelávaním, s a zapojiť týchto do spoločnosti a vo všetkých týchto um, oblastiach pre osoby s e, postihom to predstavuje veľký problém. Ne, iste nemôžem to tu vo veľkom popisovať, ale um, niektoré z nich e, napríklad je budovanie z prostredia, um, E, niektoré otázky súvisia s, s náboženstvom, s rôznymi stereotypmi a niekedy aj nedostatok peňazí, e, poskytnutie služieb a iste tento zoznam môže byť ešte aj dlhší a nemôžem sa všetkému tu dnes venovať. Takže myslím si, že tá ďalšia otázka um, je rastúci rastúce dôkazy keďže sa žije v tejto, eh, keďže žijú v takejto situácii v takejto eh, ekonomicky postihnutej krajine. A myslím si, že to vychádza na povrch stále silnejšie, odkedy sa stále viac výskumu deje v tejto oblasti, aj keď meriame, že koľko naše spoločnosti strácajú tým, že um, keď e, vlastne tieto osoby s postihnutím nevyužívajú. A potom ten tretí Prvo, o ktorom by som chcel hovoriť, myslím si, že je dobre povedať, že asi pred desiatimi rokmi my sme tento, túto tému na programe vôbec ani nemali, čiže postihnutie v rozvojovom kontexte naozaj sa zvyšuje už aj v medzinárodnom meradle, aj v rátane EÚ a to všetko je veľmi e, pozitívne. A je tu množstvo odvolávok na, os, na zdravotné postihnutie aj v agende e, mileniových cieľov alebo cieľov trvážateľného rozvoja, ale taktiež aj z, e, z pohľadu práv osôb s zdravotným postihnutím a prostredníctvom dohovoru o právach pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý bol prijatý a vynegociovaný pred desiatimi rokmi, čiže tohto roku oslavujeme desiate výročie a ten sa snaží riešiť aj ľudské práva a nie, aby boli nové nejaké správa, ale aby, aby aj tie ľudské práva, ktoré sú, aby platili aj pre osoby s zdravotným postihnutím. EÚ nielenže podpísala tento dohovor, o ktorom viete, E, samo sebe dosiahol určitú výhru pre celé hnutie zdravotne postihnutých osôb a, a čo je dôležité aj e, v našej diskusii, keď hovoríme o rozvojovej pomoci a je tu článok 11 a 32 z týchto dohovorov, keď chcete vedieť e, detaily. Čiže zhruba to znamená, že Európska únia ratifikovala takže, tento dohovor, takže v zásade mám povinnosť eh, svoju humanitárnu prácu vykonávať v súlade s týmto dohovorom a s tým súvisia viaceré otázky v týchto oblastí práce, ale tiež to znamená, že je treba zabezpečiť to, aby všetká práca, nevytvárala nové prekážky Klasickým príkladom by tu mohol byť, že novo vybudované školy, keď sa postavia po zemetrasení alebo e, v rámci podpory e, e, vzdelávania, aby nevytvárali sa už nové bariéry v nich, ale aby už zobrali do úvahy tie kritéria dostupnosti hneď od začiatku. Takže v tomto kontexte treba implementovať aj zlepšiť implementáciu dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, pretože toto všetko vlastne e, zapadá do toho obrazu. A myslím, teraz by som predložil niekoľko konkrétnych návrhov k textu. Čiže predovšetkým je to veľmi dobrá iniciatíva pripraviť stanovisko k tejto správe, ktorá prichádza pod vedením e, výboru pre zamestnanosť a sociálne otázky z Európskeho parlamentu. Prečo je to veľká iniciatíva? Lebo to pomôže posilniť externý rozmer správy a pripomenúť EÚ, že ešte treba veľa urobiť e, aj v externej činnosti a nejde tu iba o to dívať sa na práva zdravotných, zdravotne postihnutých osôb v Európe, ale aj v zahraničí. Myslím si, že to je naozaj úloha tohto výboru, aby pretlačil takúto sil, takéto silné stanovisko k správe. A tri konkrétne návrhy, ktoré sú e, v správe a v stanovisku Myslím si, že bolo by dobre, keby sa tam zahrnula aj referávka na tú otázku eh, eliminácie katastrof v rámci agendy 2030, eh, pretože tam eh, to súvisí s humanitárnou pomocou, ktorá sa poskytuje a to tiež je navazané na dovozovú pomoc. To by sa mohlo nejako na seba napšie napojiť. A druhá otázka je úloha EÚ v dohovore prostredníctvom viacerých dialogov, ktoré vedie s partnerskými krajinami, či už je to e, ľudskoprávny dialog, aby sa zabezpečilo to, že sa spomenú o práva zdravotne postihnutých osôb aj v týchto Eh, diskusiách vrátane víziev, ktoré to predstavuje. Len ja by som chcel požiadať, aby sa tu nehovorilo tak, že EÚ všetko vie o tom, ako to robiť, skôr ide o to, aby sa otvoril dialog s partnerskými krajinami, ako to robiť a vzájomne sa navzájom poučovať a parlament by mal byť práve v tým prv, prvej línii toho hnutia v prospech osob so zdravotným postihnutím, aby to moto, že teda nič sa neudeje bez nás. A ďalšia otázka eh, je, že by sa stanovisko mohlo vyjadriť k niekoľkým procesom, ktoré prebiehajú teraz v EÚ alebo nadchádzajú. Ja by som chcel zúradniť dva z nich. Jeden, jedným je um, opätovne eh, obnovený konsenzus pre rozvoj, Európsky konsenzus pre rozvoj a to sa javí byť kľúčovým dokumentom na vysokej úrovni, ktorý má zabezpečiť, že naozaj sa je možný mainstreaming a doteraz e, zdravotné postihnutie ešte malo len svoj, ne, aby sa aby malo svoje mieste v mainstreamoch novej legislatíve a dohovoroch, tak aby sme to konečne mali správne. A čo ďalšia otázka? To sú rokovania o strednodobej e, revízii viadočného finančného rámca, aby zároveň preskúmala aj, že čo urobila EÚ v rámci svojich finančných nástrojov, pretože aj tam sú určité záväzky k, e, vo smerom k zdravotnému postihnutiu, takže aby sa to preskúmalo, že čo sa aj v tejto otázke udialo a vyvodiť z toho nejaké odporúčania. A potom v závere, čo je veľmi dôležité, je, že ešte sme nikdy nemali e, takú naozaj e, taký naozaj silný a robustný rámec pre implementáciu práv od zdravotných e, nepostihnutých osôb. Takže Teraz je to už naozaj iba otázka implementácie, dodržiavania, presadzovania, tak aby tie existujúce záväzky sa stali realitou. Parlament, organizácie občianskej spoločnosti, tak ako je naša, aj všetci ostatní, všetci spoločne majú príležitosť to implementovať, ale pripomínať aj tým, ktorí to implementujú neustále, že toto je dôležité a všetkým by nám malo byť jasné, že to nie je, o to, nie je preto, lebo že sa zvyšuje zdravotné postihnutie stále vo väčšom počte dohôd a dohovorov, ale budeme musieť stále túto otázku presadzovať a e, stále pripomínať ľuďom, že táto otázka je dôležitá. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz e, dám slovo pani Heidi e, Bachtler. Ďakujem, Heidi, nech sa páči. Ďakujem pekne, Linda. Všetko, čo povedal pán Boselman, je presne k veci. Nemôžeme súhlasiť viac o tom, aké dôležité je integrovať e, zdravotné postihnuté osoby a postihnutie ako také do všetkých politík. A ja, keď som bola spolupredsedajúcou Ehm, generálneho hromaždenia OSN bolo úžasné počuť, koľko delegátov prakticky e, to vyjadrili presne to, že nič sa pre nás neudeje bez nás. A, takže ľudia s zdravotným postihnutím musia zohrať svoju úlohu v spoločnosti a musia zohrať e, úlohu aj pri informácii o tom, aké by mali byť politiky, ktoré by e, im zrovnoprávnili život s ostatnými. A hovorili ste o dohovore osôb so zdravotným postihnutím, to je, alebo ich práv, to by malo priniesť zmeny a takisto organizujú aj, aby na zmeny napríklad také veci, ako ty si popísala, že niekto nemohol ísť do kina, to by som už nemalo takéto udiať, ale ja si, som čítala napríklad na webovej stránke ukrajinských eh, letet E, kretkoetickej spoločnosti, kde bolo uvedené, že osoby s zdravotným postihnutím majú prístup e, na, e, na palubu, ale že ak by niektorí pasažieri boli proti tomu, takže je možné, že budú vylúčení z tejto paluby. No a predstavte si, že také niečo existuje ešte aj dnes. A ja by som veľmi rada spolupracovala s pánom Boselmanom, ktorý zastupuje veľký počet ľudí, ktorí pracujú v tejto otázke, aby vieme, že máme množstvo ľudí so zdravotným postihnutím v rozvojových krajinách a naozaj je treba vnímať eh, to postihnutie ako mainstreamový problém v migrácii aj v politikách pre migráciu a rozvojovú pomoc. Takže je tu množstvo vecí, ktoré sa dá urobiť. Aj napríklad eh, spomínali ste um, tu um, rizika katastrof a pomoc v prípade katastrof. No myslím si, že tiež e, aj výbor pre rozvoj takisto kladol veľký význam a vplyv tej, rozvoju tejto rozvojovej politiky, aby, tak aby bola zdravotné postihnutie naozaj súčasťou dialógu EÚ aj s partnerskými krajinami. A ja si myslím, že jedna z najsilnejších e, možností zlepšiť e, kvalitu života o zdravotne postihnutým osobám je e, aby sa viac zacielila európska legislatíva na hnutie E, zdravotne postihnutých osôb. Sa tu hlasia ďalší dva kolegovia. Davo, Ďakujem pani predsedajúca. Pán Boselman, ja by som chcel hovoriť po chorvátsky, takže bolo by dobre, keby ste si dali slúchadlá. Ďakujem pekne. Vypočul som si vaše pripomienky aj vaše návrhy k stanovisku ktoré pripravujeme a budeme o ňom hlasovať v tomto výbore. Verím, že tu veľká časť toho, čo ste podali, sa do stanoviska dostane. Ale ja by som chcel hovoriť o jednej, dvoch veciach. Jedna vec, ktorá sa týka právnych definícií, ktoré majú konkrétny dopad. A dôsledky. Napríklad ja si uvedomujem e, problémy osôb, osoby, ktoré sú e, slabozraké aj hluchoneme zároveň. E, je to otázka nie je dostatočne dobre to zadefinované, pretože v niektorých krajinách tieto osoby nemôžu mať všetky práva, pretože sú z právneho hľadiska, eh, spadajú pod iný typ eh, v organizácii, takže viem, že podobne je to aj mimo EÚ. Potom ďalšia pripomienka. Vy ste spomínali to, že mali by sme eh, chcem pri, využiť príležitosť pri príprave nového konsenzu pre rozvoj. Informácie, ktoré mám ja, sú také, že Európska komisia chce publikovať oznámenie koncom tohto roku. Ja som včera obdržal e, aktualizované informácie, že to vlastne nakoniec bude až, koncom, až v roku 2017. A čo je možno pre vás zaujímavé, aj pre celý sektor občianskej spoločnosti, je, že tieto informácie môžu byť pre vás užitočné v tom, že aj budúci týždeň sa spustí verejné pripomienkovanie k internej a externej implementácii nových globálnych cieľov. To je teda Agenda 2030 a niekedy do novembra 2016 sa pripravia dva oznámenia. Jedno sa týka um, internej žiadosti o rozvojové ciele v aj mimo EÚ. A myslím si, že počas týchto verejných eh, verejných pripomienkovania bude dôležité vypočuť si hlas občiansk všetkého sektora, vrátane vášho. A potom, vlastne, keďže to oznámenie bude publikované 2017 o, no, v, o tom no, novom konsense pre rozvoj. A chcel som vás teda informovať o tejto udalosti zo včera. Ďakujem pekne, Eli Stein. Grazie, prezidente. Um... Ehm,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 Žiaľ, kolegyňa nemohla prísť, tak ma požiadala, aby som sa ňu prečítala stanovisko. Ospravedlňuje sa, že sa bude musieť vrátiť do Talianska na dôležitú schodzu v Miláne. Myslím, že je dôležité, že aj výbor pre rozvoj venuje dôležitú otázku dohovoru OSN o právach o zdravotne postihnutých osôb, pretože 15 populácie, 1 miliarda ľudí žije s zdravotným postihnutím a asi 80 že z nich sú v chudobných krajinách a musíme e, to riešiť. Chcela by som vyjadriť podporu tým mainstreamovým aktivitám a toto je podstatné, ak chceme mať naozaj inkluzívnu legislatívu a treba vytvoriť také mechanizmy, ktoré budú monitorovať aj údaje, ktoré sa e, získavajú aj na báze pohľaví a podobne. E, čiže je potrebné mať všetky údaje zo všetkých projektov, pretože keď nemáme údaje, nemáme štatistiku, tak e, to nám potom bráni, aby sme mohli týmto osobám pomôcť. A tiež si myslím, že je dôležité, aby sme pomohli ľuďom e, nielen v e, naliehavých situáciách, ale aj potom v situácii po katastrofe alebo po nejakej naliehavej situácii. Ďakujem. Mohli by ste snad zareagovať teraz na otázky? Áno. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Niektoré boli aj všeobecné komentáre. To je všetko výborné. Áno, za mňa môžem povedať, začal by som od konca. Nemal som čas hovoriť o detailoch, ale je potrebné dizegrovať alebo rozčleniť údaje podľa zdravotného postihnutia. Na tom pracujeme tiež veľmi intenzívne. Je to najmä dôležité v kontexte agendy 2030. A tiež sme realistickí, že to vyžaduje veľa kapacít na štatistické orgány, komisiu, mnohé štáty a ich orgány a najmä je to veľká záťaž pre chudobnejšie krajiny. Takže pracujeme na tom a je to dôležitá vec, pretože aj tých 15 alebo tie ďalšie čísla, čo sa tu uvádzali, to je zatiaľ ten najspolahlivejší odhad, ale je to stále len ohľad, nie sú to rozčlenené údaje, ktoré by mali silný základ. A teraz ešte ku koncenzu pre rozvoj. E, ďakujem za túto informáciu. To asi nebude hotové do konca tohto roka. Zrejme s tým budeme musieť ísť ešte do budúceho roka. Ja neviem presne. V máji bude debata na ministerskej úrovni medzi ministrami zodpovednými za rozvoj. To je taká tá ďalšia informácia. Neviem, asi 12. maja, ale neviem presne. Ale my za seba budeme sledovať vstup do konzultácií a aj e, ďalšie správy. Je to veľmi dôležitý dokument, A je dôležité, aby inštitúcie navzájom spolupracovali. Myslím si, že takto to bude relevantné pre nás. Toľko moje vyjadrenia. Viete, čo robia na rade, viete toho viac ako ja. Vy ste nám aspoň mohli dať dátum a to nám veľmi pomôže. Teda viete faktov viac ako my. Potom paciencia za komisiu. Neviem, či chce ešte niečo povedať skôr, než dám slovo Heidi, ale nie je veľmi dlho, ak môžem poprosiť, chcem dať slovo potom ďalšiemu hostovi. Veľmi stručne chcem zopakovať náš záujem a odhodlanie k implementácii dohovoru OSN o právach osob so zdravotným postihnutím A chcem veľmi stručne zdôrazniť, že podpora osôb pre zdravotné postihnutie pre, v rámci našich vonkajších činností je jedným z cieľov našej stratégie za, e, pre osoby s postihnutím a máme takéto externé akcie a práve teraz robíme inventarizáciu a pripravujeme správu o dosiahnutom pokroku, v ktorej budú aj časti spomínané v stratégii a budeme sa zaoberať aj odporúčaniami, závermi, záverečnými zisteniami výboru pre práva osob so zdravotným postihnutím po dialogu s EÚ o implementácii dohovoru. Ďakujem. Ďakujem. Heidi, chceš ešte niečo povedať? Veľmi stručne. Myslím si, že táto správa sa dá zlepšiť s pozmenujúcimi návrhmi, takže vítam všetky pozmenujúce návrhy aj z e, kruhov občianskej spoločnosti a ďalších. Lehota je 25. apríl, 12. hodina, to je v pondelok, tak prosím rýchlo. Áno, takže lehota je 25. apríl. Naozaj potrebujeme rýchlo dostať pozmenujúce návrhy. 24. maja budeme hlasovať. Ďakujem pánu Bosumanovi, ďakujem Larsovi, všetkým, čo tu boli. A dúfam, že urobíme správny krok, ktorý zlepší život všetkých osôb so zdravotným postihnutím. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som teraz pozve, pozývam Erika Solheima, aby prišiel si sem sadnúť. rokov má Fico. 51. Okay, colleagues, last but not least. Takže, milí kolegovia, prejdeme teraz k bodu 20. To je meranie ODA. A som veľmi rada, že je tu medzi nami Erik Solheim, ktorý je predsedom e, Výboru pre rozvojovú pomoc OECD, DAC OECD, vo februári mali zasadnutie Vysokého výboru. Rozhodlo sa, že sa zmení spôsob Eh, vyhodnocovania ODA a mnohí ľudia chcú lepšie vedieť, o aké zmeny v ode ide, aby bolo lepšie eh, aby bolo lepšie otvorené voči potrebám rôznych eh, ďalších zložiek, ako napríklad e, vojenské výdaje, respektíve aby sme to vedeli odčleniť, aby sme vedeli aj e, e, na čo ktorých podiel peňazí ide a bezpečnosť je tu veľmi dôležitá, lebo bezpečnosť je veľmi často prekážkou rozvoja alebo ničí rozvoj. Možno by si nám mohol teda informovať o tom, čo sa deje. ODA je tiež pod tlakom z dôsledku migračnej krízy a mnoho vlád vydáva peňazí teraz na e, migrantov v rámci EÚ, takže by nás zaujímalo vypočuť si vaše názory na to, čo sa deje z ODA je to aj, dnes sme tu mali Tabama Bekyho, ktorý hovoril o nezákonných finančných tokoch a o správe jeho výboru Africkej únie a požiadal nás na inštitucionálnej úrovni sa dohodnúť, ako pokračovať v kontexte Panama Papers, aj toho, že verejnosť si stále viac a viac uvedomuje a má viac faktov o tom, čo sa deje. Tešíme sa, že si tu medzi nami a že nás budeš informovať o tejto veľmi dôležitej téme. Nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, Linda. Som veľmi rád, že tu môžem byť vo výbore pre rozvoj EP. Začal by som s veľkým, s tým širokým záberom a potom by som prešiel niektorým konkrétnejším otázkam. Ten veľký obraz vyzerá takto. A to najväčšie tajomstvo sveta ktoré je dobre skryté v Európe, je, že svet je fantastické miesto, nikdy nebolo lepšie. Máme e, fakta, ktoré potvrdzujú, že rok 2015 bol najšťastnejším e, rokom v živote ľudských bytostí kedykoľvek v histórii. Nehovorím teraz konkrétne o jednotlivých ľudí a ich, o ľuďoch v Sýtri, Sudáne a podobne, ale vo všeobecnosti nikdy nebol ten rok lepší došlo k poklesu násilia. Nikdy neboli vyšší, tlstejší, lepšie vzdelaní, lepšie, e, zdravší ľudia, ľudia, ktorí by žili dlhší v dobrom zdraví v histórii. Takže rok 2015 bol posledným rokom s detskou obrnou v histórii ľudstva, ale a e, dúfajme, že veľmi rýchlo budeme mať obdobie, keď nebudeme mať žiaden výskyt obrny na svete. Sedem miliónov detí prežilo v roku 2016 E, v porovnaní s rokom 1990, čiže tieto deti by v 90. roku zahynuli. To znamená, že nám sa podarilo zachrániť ďalších 7 miliónov ľudí a e, máme takto mnoho šťastných rodičov, pretože tieto deti by v to, pred 20 rokmi, 30 rokmi nezahynuli niekde v lese, v púšti, v nejakej chatrči a podobne. To je ten veľký obraz, na ktorý nesmieme zabúdať. Prečo sa nám darí lepšie? Na to sú dve, dva dôvody. Veľký pohľad je takýto, že až do roku 90 sme mali viac a viac ľudí z každý rok na planete od od roku 1990 E, do roku do 90. rokov rastol počet chudobných e, ľudí od priemyselnej revolúcie každý rok, ale odsedy sa nám podarilo tento počet znížiť o polovicu. Prečo? Máme lepšie politiky a viac zdrojov. A politiky sú tie najdôležitejšie. Keď si pozrieme na tie veľké úspechy rozvoja Singapur, Čína, Korea, to všetko je o správnej politike, nie o tom, že by bolo treba viac zdrojov. Ak máte správne politiky, dosiahne sa obrovský pokrok. A zoberme si Etiópiu, 10-percentný hospodársky rast každý rok za posledných 15 rokov. A to, veľmi, to je veľmi dôležité. Takže správne politiky, to je číslo jedna a potrebujeme kombináciu silných štátov a musíme zabrániť tej pravé, e, pravostranickej úchylke, že bez štátu sa dá zaobísť. Takže to je naozaj veľká chyba, ak by sme si mysleli, že bez štátu sa to všetko vyrieši. Ale aj keď máme správne politiky, aj tak potrebujete zdroje. A v posledných rokoch sme sa dohodli, že máme tri hlavné zdroje na rozvoj. Je, sú to danie, súkromné investície a ODA. Danie sú z tohto pohľadu ale najdôležitejšie. My v Európe hovoríme, ako keby sme rozvoj zabezpečovali my. Počul som mnohých ministrov, ktorí hovorili, že vzdelávanie vo svete zabezpečuje UNICEF alebo UNESCO alebo EU alebo tak ďalej. Zabudnite na to. 98 plus percent celého vzdelávania v rozvoji je zaplatené daňovými poplatníkmi týchto štátov. Daňoví poplatníci v Číne platia vzdelávanie v Číne, v Indii, in, Indovia v Indii. To neznamená, že by tu medzinárodné spoločenstvo nezohrávalo dôležitú úlohu. Áno, osvedčené podstuty, technológie a tak ďalej, to všetko poskytujeme. Ale gro, pod, poplatkov znašajú daňoví poplatníci toho ktorého štátu. Takže preto záleží na daniach. A v prípade Afriky dochádza k veľkým únikom daňových peňazí a to nemôže pokračovať. Je to mimoriadne škodlivé pre obyvateľov Afriky a taktiež je to aj nečestné voči ostatným daňovým poplatníkom, Prečo by sme mali dať Afrike peniaze, keď viac peňazí, ako my dávame, odchádza z Afriky do daňových rajov a podobne? To sa musí zastaviť. A preto ma, sme posilnili teraz rôzne iniciatívy, aby sa daňová situácia zlepšila Máme jednu takúto daňovú iniciatívu, ktorá má pomôcť rozvojovým krajinám vytvoriť si e, daňový register na najchudobnejších krajinách. kde je len 10 daní vyberaných v porovnaní, alebo 10 na úroveň porovnaní s 35% v Európe. Jednoducho potrebujeme lepšiu daňovú správu v rozvojových krajinách. Na najbližších troch rokoch budeme mať automatickú výmenu údajov o daniach. To znamená, povedzme, moja norská vláda bude môcť požiadať britskú vládu, aby poskytla informácie o daňovom poplatníkovi alebo ktorý, ja neviem, v Luxemburgu, v Norsku a podobne. Takže bude to veľmi ťažké možno pre tie peniaze, ktoré nemajú, e, pre tie, pre tie štáty, ktoré nemajú silnú daňovú správu. Preto aj tu musíme posilniť naše úsolie. Automatická výmena daňových údajov určite zlepší situáciu v znalostiach o kapitálovom transfere. Potom sme spustili program o presunie zisku, to je v tom istom kontexte je to činnosť, ktorá nie je nezákonná, ale Obama správne povedal, že mňa nezaujíma, či je to zákonné, je to nemorálne. E, to znamená, že presúvate zisk tam, kde neplatíte dane, miesto toho, aby ste platili dane a nechali zisk tam, kde vyrábate. Ako viete, Ospor povedal, že tie najlepšie americké firmy Microsoft, Google, Starbucks neplatia dane v USA neplatia dane vo Vietname, v Peru, povedzme Starbucks. Ale myslím si, že tam tiež dane neplatia, alebo keby ich platili, v, e, keď neplatia dane v USA, prečo by ich mali platiť vo Vietname? Potom platíte časť daní v Kongu, časť v Belgicku, časť v Číne pokiaľ sú do toho všetky tieto krajiny zaangažované. Potom je tu veľa ďalších iniciatív a vy ako politici máte naozaj obrovský dar v ľudskej histórii, pokiaľ ide o pána Malíks. Naozaj toto, túto príležitosť môžete využiť a vyriešiť otázku daňových rajov a daňových unikov. Potom všetci uspejeme. Takže teraz ide o politickú voľu v Európe, v Spojených štátoch amerických a v Číne, čo sú tí hlavní hráči, aby sme využili túto príležitosť a pokročili. Pokiaľ chcete dobrý verejný sektor, niekto za to musí zaplatiť pokiaľ chceme eh, zlikvidovať chudobu, tak niekto za to musí platiť a dáne sú kľúčovým prvkom rozvoja. Po druhé, samozrejme, sú tu súkromné investície. My teraz skúmame, ako sa súkromné investície lepšie využívať na daňové účely. pokiaľ chceme dostať Parížskej dohode, zajtra sa všetky globálne firmy stretnú v New Yorku a podpíšu najväčšiu zmluvu v ľudskej histórii. Nikdy predtým ešte toľko krajín nepodpísalo takúto dohodu a pokiaľ tomu chceme dostať, tak ide o to, aby sme zaangažovali aj súkromné investície. ODA je zdrojom samým o sebe je pohodným mechanizmom, ktorý môže zmeniť smerovanie. Pre niektoré krajiny je ODA ešte stále najdôležitejšia a predstavuje dve tretiny e, tokov v najmenej rozvinutých krajinách, ale potom v krajinách ako Brazília, Turecko, Čína, tam je to e, menšia miera. Sú tam ešte stále chudobní, ale sú tam aj iné toky, ktoré sú dôležité. Čiže potrebujeme sa sústrediť na, human- na rozvojovú pomoc v najmenej rozvinutých krajinách. A potom, pokiaľ ide o krajiny so stredným príjmom, tam to musíme riadiť. Prvýkrát za mnoho rokov, v roku 2015, sme zaznamenali, e, že trend pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny konečne sa prelomil a máme tu 4 nárast. Mali sme pesimistickú predstavu, že pomoc e, klesá počas hospodárskej krízy. Nebolo to tak. Neklesala tá pomoc ani počas humanitárnej krízy, migračnej krízy nie. Neustále za posledných pár rokov táto pomoc rástla. Avšak nie nutne všetky členské štáty dostali svojim sľubom, ale aj tak to rastie rok po roku. No avšak potrebujeme to rozumne využívať aj pre ďalšie účely, ako ste aj vy zmieniali. Sú tu štyri zásadné reformy, ktoré sme sa pokúsili za posledné roky dosiahnuť, pokiaľ ide o využívanie ODA. Samozrejme, zamierame sa na to, aby sa najviac posielalo do najmenej rozvinuté krajiny, ale samozrejme nemôže napríklad súkromný sektor investovať do vzdelávania v stredoafrickej stredoafrických krajinách. To je len fantázia. Proste niektoré veci musia sa financovať z verejných zdrojov. Ďalšie zmeny, tie sa týkajú mieru a bezpečnosti. Tieto situácie sú minimálne, zmenia možno tak 1% pomoci, čiže pre celý rozpočet pomoci to nebude mať veľký dopad, avšak napriek tomu si myslím, že to veľmi dôležité užitočné zmeny a niektorí členovia občianskej spoločnosti sa obávajú, že to, buď, že to umožní eh, mobilizovať peniaze pre armádne účely. Ja som bol ministrom v Norsku 7 rokov, venoval som sa rozvoju a vedel som, že pokiaľ by existovala minimálna šanca, že ministerstvo obrany Norska by mohlo využiť e, rozvojovú pomoc na to, aby zaplatilo za svoje armádne činnosti e, v Afganistane, tak by to radi urobili, ale samozrejme to nemôžeme dovoliť, pretože by to podkopalo celú myšlienku pomoci a Viedlo by to síce k činnostiam, ktoré by možno boli veľmi užitočné, napríklad bezpečnosť, tá je pre rozvoj dôležitá, avšak podkopilo by to e, situáciu v oblasti zdravotníctva a vzdelávania. Takže toto sú tie zmeny. Spojené kráľovstvo veľmi e, užitočne zareagovalo na ebolu v Sierra Leone. Bez tejto reakcie kráľovstvo kráľovstva, Spojených štátov Číny a Lekárov bez hraníc by sme tú krízu nezvládli. Bolo to veľmi dôležité. Keď Spojené kráľovstvo poslalo armádne nemocnice, poslali vybavenie British Airways, tak naozaj to pomohlo. Bolo to poslané tými armádnymi letadlami, čo bolo oveľa lacnejšie, efektívnejšie, rýchlejšie. Pokiaľ by sa to ale nemohlo to byť uznané za pomoc. Keby to bolo poslané šartrovými letmi, tak by to bolo oveľa drahšie a vtedy by sa to dalo e, tak zarátať, čo podľa mňa teda nie je logické. Je dôležité školiť armádny personál v otázkach násilia založenom na pohlaví a ďalších občianských záležitostiach. To budeme robiť prostredníctvom rozpočtu na pomoc, ale to sú málo zmeny. Druhá vec – už sa o tom hovorilo na tomto výbore. E, týka sa to pôžičiek. Veľa členských štátov EÚ poskytuje pôžičky na rozvoj. Zmenili sme právne predpisy. Pôžičky, ktoré sú pre najmenej rozvinuté krajiny, sa budú rátať viac než pôžičky, ktoré sú pre krajiny so stredným príjmom, čo podľa mňa je logické. Zmenili sme pravidlá, aby tu došlo k ekvivalentu Eh, hodnoty pôžičiek, čo je opäť logické, pretože v minulosti bol systém taký, že pokiaľ by bol nejaký problém s požičkou, tak by to tam bol kredit tomu starému systému. Avšak pokiaľ by sa s tým s tou požičkou nakladalo nezodpovedne, tak tam bol veľmi nízky kredit, čo bol nesprávny stimul. Po tretie, veľmi sme sa sústredili na súkromný sektor, to je hlavná reforma viacero štátov EÚ, má rôzne systémy. Ten, ktorý uplatňujeme teraz, je následovne Tie krajiny, ktoré majú rozvinuté finančné inštitúcie, napríklad Spojené kráľovstvo, škandinávské krajiny, pokiaľ štát e, investuje do týchto inštitúcií pre rozvod, tak je to veľmi uznávané na úrovni ODE. ODA. Pokiaľ samozrejme tieto peniaze sú opätovne poslané do štátneho rozpočtu e, tej rozvíjacej krajiny, tak to bude musieť byť odstranené. To je jednosmerná ulička. Naša krajina e, veľmi, veľa intenzívne investuje do sféry rozvoja Ďalšie európske krajiny, napríklad Francúzsko, nemajú takýto systém, majú iné systémy použitia financovaní na rozvoj. No a bude sa to merať nástroj po nástroji, prípad od prípadu. Bolo to náročné, pretože všetky krajiny si samozrejme mysleli, že ich systém je najlepší, chceli, aby ich systém bol uznaný, avšak my sme toto nerozdávali len tak ľahko, toto uznanie. Myslím si, že do Ríma vedie viac ciest, ktoré všetky vedú do Ríma a ja teda veľmi rád propagujem všetky. A nechcem povedať, že jeden systém je lepší než druhý. Myslím si, že s obidvoma sa dá narábať. No a potom najväčší prvok. 90. rokoch sa dospelo k dohode, že sme sa snažili dosiahnuť e, istú, isté zlepšenie situácie v oblasti utečencov. Snažili sme sa, aby tam bola napríklad rodová rovnosť, ale to bola situácia, keď ten počet utečencov bol veľa, veľa nižší než teraz, čiže to nebola nejaká zásadná záležitosť, no ale teraz asi 7 OECD krajín, z toho všetky sú členmi EÚ, Rakúsko, Švajčersko, škandinávské krajiny sú na úrovni zhruba 20 rozpočtového rozpočtu na otázky migrantov v rámci krajiny. Čiže nie, nehovorím o tých podporných centrách v Libanone či Jordánsku, ide o finančné prostriedky, ktoré sa prefinancujú doma. Toto je v súlade s predpismi, avšak nie je to veľmi nápomocné. Takže ja sa pokúšam hovoriť vládam, že síce tak ako Pavel hovorí v Biblii, všetko je dovolené, ale nie všetko je nápomocné. Takže my sa toto pokúšame udržať na nízkej úrovni a myslím, že došlo k úspechu pri redukcii peňazí na tento účel. V Švedsku je to teraz na rovni 1,4 pre rozvojovú pomoc. Polovica z toho pôjde na utečencov doma a potom tých zvyšných 0,7 je na všetky ostatné činnosti. Dvaja najväčší poskytovateľia pomoci v Európskej únii, okrem Európskej únie ako takej, je Nemecko a Spojené kráľovstvo. Obe tieto krajiny jasne povedali, že nebudú e, brať z aktuálneho rozpočtu prostriedky na to, aby to smerovali na utečencov doma. Čiže snažíme sa toto percento udržať čo najnižšie, avšak je to ťažké a veľmi ťažké je získať si aj porozumenie, keď ideme do rozvíjajúceho sveta, ľudia tomu nerozumejú. Čiže musíme sa oprieť o právne predpisy. Teraz nastavujeme proces, tak ktorému to budeme môcť riešiť. Samozrejme, to nebude jednoduché zmeniť e, vzhľadom na aktuálnu situáciu, však pokúsime sa zistiť, či by sme to mohli trošku e, sprísniť, čo by mohlo viesť k zmene definície utečenca, pretože v zá... náme, teraz v súlade s predpismi by človek mal byť uznaný za utečenca. Avšak vo väčšine štátov tí ľudia by neboli uznaní za utečencov podľa štandardov OSN. Čiže keby sa zmenila definícia, to by mohlo byť istým spôsobom riešenie. A potom sú tu tiež obrovské rozdiely, pokiaľ ide o výdavky v jednotlivých členských štátoch. Niektoré míňajú veľa viac, niektoré veľa menej na tú istú záležitosť, čo by bolo logické, pokiaľ by sa tam odrážalo napríklad aj to, že sú platy vyššie v Holandsku než v Portugalsku. Ale tie rozdiely sú oveľa vyššie. Takže skúmame to, nebude to ľahké, ale dúfam, že sa nám podarí nájsť spôsob, ako zefektívniť systém a keď sa stretneme na budúce, alebo teda keď ten dokument bude v hotovie, to bude niekedy na budúci rok. Takže som vám k dispozícii, pokiaľ máte otázky. Ďakujem, to bolo veľmi e, rozsiahle stanovisko a e, som rada, že sme vás sem pozvali, pretože E, máme dôvod aspoň na trošku dobrú náladu. Včera sme tu mali pána komisára, hovorili sme o humanitárnej pomoci a on tu mal lítaný o naozaj katastrofálnej globálnej situácii, bol v Etiópii a tak ďalej, cestoval po celom svete, myslím si, že videl veľa náročných situácií a občas má človek pocit, že situácia vo svete sa zhoršuje, ale vy máte pravdu, keď sa na to pozrieme štatisticky, tak priemerný človek v priemernej krajine sa má teraz lepšie než predtým. A keď sa pozrieme na náš život v našich krajinách, tak si porovnáme môj život s rodičom, eh, pardon, so životom mojich rodičov niekedy v 30 rokoch, ako by sme mohli povedať, že jasné, že je teraz život lepší, máme zdravotnú starostlivosť a tak ďalej. Je dôležité uvedomiť si, že krajiny ako Škandinávia, Spojené kráľovstvo, Nemecko sa e, dosiahli u dobrú úroveň a nie je nutne, keď mali nejakú fantastickú hospodárskú úroveň ešte predtým, než boli bohaté, ale bolo to práve preto, že sa sústredili aj na tieto oblasti. A, ako, a čo, pokiaľ ide o reformy, tak nám veľmi pomohlo si vypočuť vaše stanovisko. Možno ja vám položím ako prvá otázku a potom dám slovo príležitosť kolegom. Moja prvá otázka. Ste veľmi pozitívni Hovoríte, že musíme využiť príležitosť, ktorú nám poskytli Panama Leaks na to, aby sme niečo docielili. A vždy to tak je, sa vypracuje sa správa, ľudia sa porozprávajú, povedia si, že niečo treba robiť, potom prejde 5 rokov a stretnú sa to znova. To, to sa podľa mňa mení. Myslíte si, že OECD eh, preukáže politickú vôľu a pokiaľ áno, ako my tu môžeme posúdiť, že sa niečo mení? čo ľudia odsúhlasia, čo vyvstane z OECD. To je moja prvá otázka. A potom kolega z EPP sa teraz uje slova. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ďakujem aj pánovi Solheimovi. Ďakujem, že ste veľmi jasne vysvetlili, aké sú zmeny týkajúce sa použitia eh, armádnych nástrojov. Myslím si, že tu bol v tomto veľký zmetok a vy ste to povedali veľmi jasne, pokiaľ to môžem preformulovať. E, keď by misia mohla použiť e, armádne prostriedky pre rozvojové účely, tak by to malo e, byť možné. Myslím si, že niečo takéto ste, o takéto filozofii ste hovorili a za nás, za EPP, my toto vítame. Je tu ďalšia vec. Minulý rok sme do rozvojového programu zaviedli otázku mieru a bezpečnosti. Tie pod to predtým nespadali. Teraz sme to tam zapracovali, najmä v rámci SG 16 do rozvojového programu, čiže to znamená, že budeme musieť príslušne aj revidovať to, ako sa teraz financuje rozvojový program. No a vy ste hovorili o revízii od koeficientu, ktorý sa uplatňuje na americké mierové činnosti. Ak sa nemýlim, je to stále ešte prebiehajúca práca, nie je to finalizované, no a my by sme ocenili, aby toto pokračovalo. Som presvedčený, že iní, iné frakcie možno budú trošku reštriktívnejšie a potom sa dopracujeme ku kompromisu. Avšak naozaj ma zaujímalo, čo si myslíte vy, aká je situácia, čo, čo očakávate v budúcnosti. Ďakujem. Eli Schlein from the Socialist Group. Socialisti, nech sa páči. Grazie. <clears throat> Aspetto che... Volevo ringraziare molto il signor Solheim. Ďakujem, chvíľočku počkám, kým si dáte sluchadlá. Ďakujem, pán Solheim. Takže k tomu, čo ste spomínali na záver. My si nie sme celkom istí tým, že by sa príjmanie utečencov malo zahrňať do verejnej pomoci pre učené pre rozvoj. Prijali sme ambiciózny program, pre rozvoj do roku 2030. A je potrebné, aby sme obratili tú tendenciu, o ktorej ste hovorili. Je to veľmi dôležité. Naopak, to, treba, pardon, to financovanie treba navýšiť. Hovorili sme o tom v Addis ABB, ale trošku sme to nezvládli, by som povedala. Mohli sme sa pri tej príležitosti zaviazať k intenzívnejším, väčším záväzkom. Chcela by som vás požiadať o pár objasnení. Pokiaľ ide o daňovú iniciatívu ADIS, ADIS Taxis Initiative, hovorili sme o tom dnes ráno aj s pred pánom Bekim. Isté treba bojovať proti daňovým podvodom, je treba posilniť výber daní v afrických krajinách. čo si vy o tom myslíte? Čo si myslíte o správach vypracovaných na jednotlivé krajiny? Treba si uvedomiť, že ten problém je svetový a potrebujeme globálne odpovede. Avšak nemôžeme sa obmedziť len na získané údaje. Ak chceme byť efektívnejší, tak je podľa mňa potrebné, aby výmena informácií bola oveľa podrobnejšia, komplexnejšia a tie povinnosti boli pre každý štát oveľa presnejšie. Ďakujem. Um, thanks, Heidi Hautala. Ďakujem pekne teraz Heidi Hautala. Ďakujem pekne Erik za taký skutočne veľmi veľký obraz, ty vždy takýto veľký obraz vieš poskytnúť najlepšie. Ale ja si myslím, že keď žijeme v takej tej globálnej záhrade, ako si ju popísal, myslím si, že máme riziko, že sa nám premení na džunglu, tak myslím si, že to znamená, že nesmieme sa vzdávať rozvoje pomoci a vzdávať sa príležitosti, ktoré si aj teraz spomenula aj v súvislosti s panamskými dokumentmi a podobne. Ďalšia otázka, ktorá sa týka stretnutia OECD DAC. Myslím, že si uvedol dobrý príklad, ale teraz práve tu čítam Development Today, že OECD skúma, ako Dánsko použilo ODA, oficiálnu rozvojovú pomoc, na vzdelávanie e, jazykové a odborné vzdelávanie žiadateľov o azyl. A možno, že to nesprávne uvedené ako pomoc rozvojová, takže neviem, či členské štáty majú aj tieto náklady, ktoré sú domácimi nákladmi na utečencov, e, že ich udržiavajú tak vlastne nízke. Máte nejaké mechanizmy, aby ste ich e, nutili, aby nezostali nízke tieto náklady? E, najmä keď treba riešiť e, tie príčiny chudoby. Ďalšia otázka. Sleduješ výsledky aj dôsledky busanskej konferencie o efektivnosti pomoci. Čo sa k tomu dá povedať? Ako bola riešená otázka efektívnosti a čo noví donory a sú tu rôzne nové formy trojitej spolupráce. Vidíte nejakú možnosť v týchto oblastiach? Um, ehm, prvne, vám položím otázku, keďže ja som tu nebol a nepočul som úvod, lebo som musel byť zúčastnený na rokovaniach o uznesení o porušení ľudských práv v medzinárodnom práve, ale sledoval som diskusiu o tejto ODA a ako sa to dá lepšie um, smerovať a komu by sa to malo určovať mali by sme sa sústrediť práve na tie najmenej rozvité krajiny, to je v poriadku. A máme tu princípy, však ktoré môžu vylúčovať napríklad také krajiny, ktoré sa rýchlo rozvíjajú a tie už napríklad nedostávajú pomoc, pričom aj v nich je množstvo chudobných ľudí. Takže ja viem pochopiť eh, dôvod, prečo sa tam pomoc zastavila, lebo krajiny ako také už majú sametné zdroje, aby riešili problém chudoby, ktorý v týchto krajinách existuje. Ale myslím, že treba hovoriť aj o zodpovednosti Na jednej medzinárodnej konferencii sme sa zhodli na trvale udržateľných cieľoch a všetky krajiny sú, sa musia zúčastniť e, alebo prejaviť svoju zodpovednosť v rámci tohto nového rámca. Takže je treba niečo urobiť aj prípadne zo strany OECD, aby sa táto myšlienka šírila ďalej, aby štáty prevzali túto zodpovednosť, lebo v tomto zmysle veľa sa toho nedeje. Takže čo treba preto urobiť, aby, člensk, aby štáty ako také prevzali viac z tejto zodpovednosti? Hovorili ste o čísle 20%, tak som dobre počul, pomoci z ODA zo strany EÚ, ktorá by mohla byť e, alokovaná na zvládanie otázky utečencov. A možno, že v budúcnosti uvidíme aj ďalšiu krízu, ďalšiu dlhovú krízu a bude tu možno e, napokon nová potreba odpísania dlhu a budeme musieť týmto krajinám poskytnúť ďalšie peniaze, takže myslím, že tá skutočná pomoc, ktorá tu existuje, je e, oveľa e, nižšia než e, tie oficiálne čísla, ktoré tu existujú. Ja už pred 15 rokmi som čítal v Le Monde, kde OECD povedalo, že respektíve v titulke bolo teda, že prosím, je potrebné, aby sme naozaj boli impertinentní. A keď budeme, tak potom sa budete, potom sa nám podarí niečo dosiahnuť. Nuž, je tu množstvo rôznych otázok a neviem, či sa mi podarí zodpovedať na všetky. Začal by som teda od posledného rečníka. Nie je to 20 celkovej pomoci, ktorá je určená pre utečencov len v niektorých členských štátoch 20 a EÚ je, ne, teda tieto krajiny, ktoré najviac prispievajú, Británia, Nemecko, tie nie, ani Japonsko, takže je to oveľa menšia časť celkovej sumy, ale 20 eh, v niektorých severských krajinách, a keď si nie celkom si, si istý, myslím, že je to aj v prípade Holandska, Rakúnska a Dánska. Leadership. But that's of course because I believe that's... Dôležité, no, čo tu chýba, je leadership. No, myslím si, že to chýba aj v Európe, aj inde. Ale keď sa pozriete na ostatné časti sveta, kde E, viac menej dve krajiny sú prakticky rovnaké, ale sú obrovský rozdielne z hľadiska rozvoja, napríklad najväčší rozdiel medzi Severnou a Južnou Kóreou, ale keď pozrieme na rozdiel medzi Eritreou a Etiópiou, nie je dôvod, prečo e, Euró- Etiópia e, sa vyvíja vpred a vy ste a Eritrea smerom nadol, pričom sa divíte, že prečo to je presne opačne E, ďalej Dominikánska republika a Haiti sú na jednom ostrove a pozrite sa, ako tu je, aký tam veľký rozdiel. Takže ja si myslím, že to je vždy o líderstve. Ani v Dominikánskej republike všetko nie je úžasné, ale určite už sa vzdali diktatúry a v porovnaní s tomu, aký, aká katastrofa je na Haiti. Takže je tu otázka, e, koho majú vo vedení tak aby sa veci pohli vpred. ide Hautala sa pýtala na busanskú konferenciu. Mali sme tam veľké ťažkosti s e, výsledkami či výstupmi tejto konferencie. Myslím si, že je treba lepšie e, dosahovať výsledky, ale tie boli politicky veľmi komplikované. Sú tam veľké politické problémy, ktorými čelia európsky politici. Napríklad vy podporujete napríklad e, nejaký projekt v Ugande a potom príde prezident, ktorý e, predloží nejakú legislatívu o e, práva gejov, ktoré väčšina verejnosti v Európe e, nepovažuje za vhodnú a tým pádom sú tu tlaky na zastavenie tejto pomoci, lebo občianská spoločnosť bude vyžadovať, aby buď konal, alebo e, keďže viete, stanovisko EÚ je na úplne iný zmysel nie, e, alebo iné postavenie než e, stanovisko nejakej Ugandy. Takže je tu množstvo že to je to teda už ako také to dedictvo toho impéria, no. Nož, e, politici jednoducho e, ako náhle e, keď sa čosi kritizuje zo strany občianských spoločností, tak na to sú veľmi citliví politici ale oni potom hneď na to reagujú, na to sú citliví a pre, stiahnu peniaze pre danú krajinu a presunú to inám. No a keď chceme ponechať podporu, tak je treba, aby bola dostatočne robustná aj voči určitým interným negatívnym vývojom, lebo inak e, sa tá pomoc aj stratí. Spolupráca juhu s juhom, tá sa zvyšuje, už e, je tam. Um, určitý vývoj, e, tam nejakých 30 miliard e, amerických dolárov, čo je zhruba rovnaká suma ako v eurách. Ale keď tomu pridáte ešte Čínu a arabské krajiny, tam je to oveľa viac, že najväčšiu podporu poskytuje Čína, ale stále viac ich pribúda. Čiže teraz sa ocitáme v situácii, kedy je niekoľko, malých krajín, niekoľko krajín len, pri, e, sú donormi a niekoľko krajín sú, alebo množstvo krajín sú len čistými príjemcami a zároveň je množstvo krajín, ktoré sú aj príjemcami, aj e, prispievateľmi. A napríklad Čile e, sa už stala krajinou, ktorá je už e, bohatou krajinou, ale stále si chcú ponechať status, že sú príjemcami pomoci, lebo chcú e, poskytnúť pomoc, lebo napríklad povedia, že aj napríklad komu Paraguaju, ale chcel si ponechať svoju pomoc, aj keď oni sami podporujú taký Paraguaj, ale povedia, že v rámci tej pomoci prichádza aj expertíza napríklad z Nemecka, a to je pre nás dôležité, aj napríklad v oblasti životného prostredia a podobne v rámci agendy 2030 a agenda a vlastne Nemecko nedodá technológiu, pokiaľ nebude financovaná z rozvojovej pomoci. Čiže to sú takéto otázky, ktoré tam s tým súvisia. A prečo sú krajiny, ktoré môžu aj získavať, aj pri poskytovať e, rozvojovú pomoc, čím sa to tam vlastne vnútorne kompenzuje. Ale Takže, ale je pravda, že je tu stále veľa bohatých krajín, ktoré majú stále vysoký počet chudobných ľudí. Ďalej. Ďalšia otázka. E, máme informácie z médií a pokiaľ ide o legislatívu a keď dochádza k nejakému zneužitiu, tak sa to zrejme nedieje správnym spôsobom. A neviem, môžem vám presne povedať, že či je to takto e, v prípade dánskeho prípadu, ktorému bola otázka potom pani Šlem. Jednoducho um, potrebujeme takisto transparentnosť, tak ako v každej inej oblasti, tak ako politici, keď vy pripravujú rozhodnutia, tie musí, všetko musí byť transparentné. Dokedy budeme tiež ešte akceptovať e, že je tu množstvo finančných tokov a nevieme, kam idú. Už v Nemecku, v Dánsku napríklad 150 ľudí zomrelo na, eh, na lodi a ešte 20 rokov vlastne po tej udalosti nevieme, kto bol vlastníkom tejto lode, lebo ten systém vlastníkov bol tak komplikovaný a eh, od všetkých cyperských firiem a podobne, že nebolo možné určiť, kto je eh, vlastníkom, takže my si myslíme, že naše systémy sú efektívne, pričom my nemôžeme ani vystupovať vlastníka lode. A keď chceme zodpovedný kapitalizmus, tak ako sa to môže diať, keď nevieme, že kto čo vlastní? Kto vlastní eh, podnik alebo eh, nejaký veľký statok. Takže toto je úplne základný prvok. A toto podporuje aj OECD, chceli, aby sme takúto transparentnosť zabezpečiť, nielen v rámci EÚ, ale samozrejme aj daňové raje. A to je absolútne podstatné. Takisto sme spustili aj viaceré iniciatívy. Ide o rozvoj alebo pomoc rozvojovým krajinám z hľadiska správy daní. Sme spustili projekt e, dane bez hraníc, aby sme poskytovali daňových odborníkov ktoré by mohli preskúmať, aké e, sú tam dohody alebo akým spôsobom sa nakladá s e, daňami v tých niektorých krajinách aby sa dostali do úrovne, do rovnakej úrovne ako, alebo na úrovku úroveň ako je to u niektorých iných krajinách. E, napríklad, e, keď sa povie, že Austrália e, mohla dosiahla dobrú dohodu o daniach napríklad, e, že či sa takáto dá presunúť aj niekde, uplatniť aj inde. Takže to si ale vyžaduje určitú predvydateľnosť, kde sa to dá a podobne a preto my môžeme poskytnúť aj technickú odbornosť e, pri skúmaní týchto krajín. Ale ďalej ja som hovoril o, o už smene myslenia týmto alebo ten posunom. A je tu určite pozitívny vývoj, je to treba urýchliť, musí to byť treba udržateľné a vyžaduje si to naozaj politické e, vedenie od e, z prvej línie prakticky ministri financí hlavných krajín, teda európske krajiny hlavné, Američania, Čína, eh, Japonsko musia sa dohodnúť, ako je zabezpečiť ten daňový príjem. Nemôžeme žiadať od eh, chudobných ľudí a premerného občana, aby platil a potom je x eh, správ, kedy zistíme, že napokon bohaté firmy a bohatí ľudia dane neplatia. To sa musí zmeniť. Je tu veľmi silná vola a musíme bojovať proti tomu až do úplného víťazstva, kým nedojde k skutočnej zmene. Čiže tu treba volať po zodpovednom kapitalizme. To nie je revolúcia, to je len, aby kapitalizmus fungoval tak, ako má, má, je určený alebo ako má fungovať. A nie je E, pretože keď sa ten kapitál odloží niekde inde, tak jednoducho sa to stráca a proste už to potom nie je kapitalizmus. A vy ste napokon potom hovorili o otázkach, ktoré sa týkajú bezpečnosti a mieru. Nezabúdajme, a miera bezpečnosť to je absolútne podstatné pre rozvoj ak by Francúzi nezasiahli v Stredoafrickej republike, e, pravdepodobne by bola tam veľká explózia konfliktu, takže to bolo veľmi dôležité v tej chvíli, že tam jednoducho zasiahli, ak tam Francúzi by neboli v Mali, a, tak Mali by tiež už pravdepodobne bol, bolo v rukách džihadistov. To bolo veľmi kľúčové pre rozvoj v tej chvíli. No, že ale nedá sa to akceptovať, že sa to bude financovať cez ODA. Takže my, my to vnímame takto. Napokon ja som 10 rokov pracoval v mierovom procese na Sri Lanke, preto obvládam otázky mierových procesov. Jednoducho kľúčovou otázkou je zabezpečiť tam správnych politikov, správnu politiku. Na jednej strane mať, môžete tam mať hociakých vojakov, keď nemáte politiku, ktorá je pro vierovo orientovaná, tak to nebude pomáhať. Takže e, a keď dáte hocikoľko vojakov, tí bez politického vedenia mier neprinesú. A potom, pokiaľ ide o našu úlohu rozvojovej pomoci, napríklad taká krajina ako je Tanzania. tá na, napríklad, to je úplne iné než v takých kritických oblastiach, ako je napríklad Južný, Južný Sudán. E, v Južnom Sudáne teraz e, ešte stále diskutujú, že koľko zbraní treba E, dostať a medzi tým ľudia umierajú každý deň v Južnom Sudáne. My všetci musíme splatiť za dôsledky tejto krízy, pričom e, za to všetko vlastne, čo sa tam deje, platia tiež cudzinci, pričom nie je žiadna transparentnosť o tom, čo sa deje s tým e, v tom tábore, kde je také strašné kvantum utečencov a podobne. Dokedy toto ešte môže trvať? E, je tu jednoducho potreba, aby sa medzinárodné spoločenstvo spojilo a naozaj vyslali jasný odkaz, že teraz, keď vy od nás chcete, aby sme vám platili za humanitárne e, náklady alebo pomoc, tak láskavo už nám to povedzte, ako používate tieto prostriedky a transparentne nám to ukážte to e, neznamená, že na našom kontinente by sme nebrali peniaze z Južného Sudánu a potom ich niekde utopili. Neviem, no, hovoríme o miliardách, ktoré ležia úplne zbytočne na bankových účtoch a mohli by sa použiť na dobré, na dobré účely. My sme sa naučili, že s peniazmi treba niečo robiť, lebo sa svet zastaví Myslím, že sme mali veľmi dobrú diskusiu s e, Erikom, veľa zaujímavých myšlienok. Chcem sa poďakovať všetkým Beky. Komisia je tu. Chcem sa spýtať, Žerom, chcete niečo k tomu dodať? Ale máme už len 10 minút. Pokúsim sa byť čo najstručnejší. Dve minúty. Komisia je aktívnym účastníkom procesu OECD. Robíme to v DAKEU vo všetkých jeho formách, aj v pracovnej skupine pre štatistiku. Mali sme naozaj od Rika komplexný obrad. Pokiaľ ide o dane, spú, podporujeme túto daňovú iniciatívu. Sme za celostný prístup, ktorom sú všet, ktorom je mobilizácia mobilizácia vnútorných daňových príjmoch, eh, daň, daňová administratíva. Reform. Vítame reformy aj v oblasti bezpečnosti, mieru. Sme aj súčasťou rokovaní. Pokiaľ ide o pôžičky, je to naozaj veľké úsilie. Je to kľúčový prvok našich nástrojov v rámci rozvojovej pomoci. Tá reforma, ktorá sa pripravuje, je e, uspokojivá. Sme spokojní s tými výsledkami, ktoré sa dosiahli. Hovorí sa to aj o súkromných nástrojoch. Po štvrté, z viacerých dôvodov sme boli za inštrumentálny prístup a nie institucionálny, ale nebudem zachádzať do detajlov, to je veľmi technické. Myslíme si, že inštrumentálny prístroj, e, prístup je lepší z hľadiska transparentnosti a merania, ale sme spokojní aj s tým, čo sa deje teraz a dúfame, že v roku 2016 sa nám práca podarí dokončiť, aby sme mohli začať veci realizovať čo najrychlejšie. Pokiaľ ide o náklady na utečencov v krajine, tak musíme sa dohodnúť, ako to budeme merať, pretože aj členovia DAKu to merajú rozdielným spôsobom. Viem, že je pracovná skupina, ktorá sa tým zaoberá a to tiež vítame. A napokon pán Solheim nespomenul jednu vec, tí vydrží, To je jedna z dôležitých vecí. Videli sme, že Oda je súčasťou tokov e, pomoci, ale je tu takýto nový nástroj, ktorý merá všetko. Je to veľmi dlhý názov, barbarský názov, takže tento nový agregát je dôležitý. Pracujeme teraz s tým, zamýšľame sa nad tým, chcem povzbudiť OECD, aby s tým pokračovala čo najrychlejšie, aby sme mali výsledky tak za rok, rok a pol. Ďakujem. Ja môžem len povedať amen. Súhlasím so všetkým, čo si povedal. Áno, úplná zhoda. Myslím, že komisia príde na štrukturovaný dialog a mali by sme sa spýtať, čo považuje komisia na budúci rok za svoju prioritu. A mali by sme sa aj Frederiky Mogherini na to spýtať. Pretože ak toto nebude prioritou v komisii, tak tak by sme, proste ak to nebude ústrednou otázkou, tak nedosiahneme veľký pokrok. Takže by sme sa mali zamerať na túto otázku a hovoriť o tom aj s Mogherini, aj s ďalšími výbormi, ktorých sa táto problematika dotýka. Ďakujem, Erik, veľmi pekne za to, že si tu bol s nami. Nemáme čas na ďalšie body. Stretneme sa najbližšie 23. mája. Ďakujem aj tlmočníkom za ten čas navyše, za to, že boli dnes trpezliví, ako aj včera. Ďakujem.